ďakujem všetkým členským štátom, ktoré sú ochotné nám pomôcť v tejto ťažkej situácii. For your words. Ďakujeme vám za vaše slova. Zápisnice a texty schválené na schôdzi 29. oktobra sú k dispozícii. Pýtam sa, či sú nejaké námietky k týmto zápisniciam. Nech sa páči, máte slovo. Dentin. Pani predsedajúca, ja ako predseda delegácie poslancov sociálno-demokratov v Európskom parlamente eh, za Nemecko. Chcem v mene našej celej politickej skupiny aj našej delegácie, myslím, že v mene celého Európskeho parlamentu povedať, že je nám smutno s Helmutom Schmidtom, niekdaším eh, kancelárom Nemeckej spolkovej, spolkovej republiky. Je, bol to veľký štátnik, bol to veľký sociálny demokrat, veľký Európan. Chcel by som požiadať predsedníctvo, aby sme ocenili jeho osobnosť v Štrasburgu na najbližšej schôdzi, aby sa to eh, mohlo primerane pripraviť. Ďakujem za pochopenie a ďakujem eh, vám za vašu podporu. And thank you for your words. Um... Ďakujem aj za vaše slova v súvislosti so schválením zápisnice z 29. októbra, keďže neboli žiadne námietky k týmto zápisniciam, budeme považovať zápisnice za schválené. Pán Ferhovšták, nech sa páči. Yes, um, uh, Chcel by som predniesť faktickú poznámku, ak dovolíte. Včera sme sa dopočuli od britského predsedu vlády v jeho prejave v Chatham House v Londýne, taktiež zaslal list pánovi eh, Tuskovi. Jasne sa ukazuje, že zmeny, o ktoré požaduje pán Cameron, sú veľmi významné. Zároveň eh, je v Únii mnoho ďalších problémov, ktoré sa musia riešiť. Ako iste viete, my sme žiadali v Európskom parlamente, aby pán Cameron bol pozvaný, aby prišiel aby prišiel vysvetliť eh, tieto svoje požiadavky tu do Európskeho parlamentu. Je to predsa dom európskej demokracie, Európsky parlament a ja sa chcem na vás obrátiť, aby ste požiadali predsedu parlamentu, aká je situácia s touto pozvánkou, eh, ktorá bola zaslaná pánovi Cameronovi, aby prišiel, aby predstúpil pred Európsky parlament. Thank you. And indeed we will request information. Požiadame o informácie predsedu parlamentu. V tejto súvislosti vieme, že pozvanie bolo zaslané. Teda budeme sa informovať, aký je aktuálny stav tejto oblasti. Ďalšia faktická poznámka, pán de Graaf. Pani predsednička, na začiatku schôdzi dnes je 11. novembra, by som chcel pripomenúť, čo je koniec Prvej svetovej vojny je to hrozná udalosť našej histórii a mnoho dnešných členov dnešnej Európskej únie, prepačte, máme problém s tlmočením. Nejako vypadlo nemecké tlmočenie. Ak chcete, môžem hovoriť po anglicky. Teraz sa to vylieči. Vydržte len chvíľočku. Takže teraz to funguje, môžete pokračovať. Takže zopakujem, pani predsednička, dnes 11. november, to je koniec Prvej svetovej vojny, vojny, ktorá bola príšernou katastrofickou udalosťou v, de, e, v našich dejinách a spôsobila smrť sa tisícom. A mnohé členské štáty EÚ si pripomínajú tento deň ako štátny sviatok a vzdávajú úctu mŕtvým. A my tu máme dnes e, zasadnutie, rokovanie a niektorí poslanci tu nemôžu byť, pretože považujú pripomenutie oslavu konca Prvej svetovej vojny za taký dôležitý e, dôležitý dátum, takže mňa mrzí, že máme túto schôdzu práve v takýto deň, keď mohla byť aj inokedy. A mohli by sme tiež, pani predsednička, si uctiť aj my tu na minutou ticha pamiatku zosnulých z Prvej svetovej vojny? Ďakujeme aj za túto poznámku, za toto upozornenie. Prejavili sme eh, našu úctu už len tým, že sme vypočuli vaše slova na túto tému. Eh, my rozhodne odozdáme tieto eh, vaše slova predsedovi parlamentu a jeho kabinetu. Teraz, ak dovolíte, prednesiem niekoľko oznamov. Preskúmanie troch filmov pri príležitosti udelovania ceny Lux z roku 2015 premietanie týchto filmov už začalo. Filmy, ktoré tento rok sú nominované, e, sú Mediterania, Mustang a Urok. Môžete ich sledovať do 20. novembra v Jehudy Menuhin, alebo taktiež môžete požiadať o DVD, alebo ich môžete sledovať aj cez VOD. Tieto filmy sú k dispozícii aj s titulkami vo všetkých oficiálnych jazykoch. Do 23. novembra je možné hlasovať o týchto filmoch. Okrem toho dnes je veľmi mimoriadný deň, pretože poprvýkrát eh, jeden z týchto filmov Mediterania bude premietaný eh, zároveň simultánne v 8 mestách v Európskej únii, pričom režisér Žona Skarpineno sa zúčastní premietania tu v Bruseli. Prepáčte, pani Kosta, nevšimla som si vás. Máte slovo. Grazie, prezidente. Voglio... Ďakujem, pani predsedajúca. Chcela som poďakovať za organizáciu tejto udalosti, preto je, pretože je príležitosťou pre europoslancov, hlavne tých nových, ktorí možno nepoznajú túto kultúrnu aktivitu a takto sa budú môcť zoznámiť s výhercom tejto európskej ceny. Ide o mladého autora, ide o výnimočne kvalitný a krásny film a bol eh, už eh, na niekoľkých filmových festivaloch eh, Karlovy Vary, Benatky a tak ďalej. Takže skutočne táto projekcia a aj táto udalosť bude veľmi zaujímavá. A potom sa venuje problematike, ktorá je veľmi aktuálna a zaujímavá pre Európu a, a v Štrásburgu, kde sa bude slávnostne udelovať táto cena bude ju udelovať e, predseda Šulc. Um, treba venovať naozaj takto treba pozornosť mladým filmárom, a aby sme tiež poukázali na to, že táto originálna cena, e, cena Lux, e, je tu preto, aby podporila európsku kinematografiu v Európe a všade vo svete. Thank you, Madam Costa. Ďakujeme pekne, pani Costa, za tieto doplnkové informácie kolegom. Teraz prejdeme k ďalším oznámeniam. Po odstúpení Pavla Iglesiasa a Fernanda Maura Barandierana. parlament podľa rokovacieho poriadku berie na vedomie, že ich kreslá sú voľnené do 28. oktobra a 25. novembra